Uh, Dobre, takže začneme. Môžete hovoriť vo vašich uh, materických jazykoch. Máme jazykové krytie zo všetkých krajín s výnimkou Luxemburska, preto musím hovoriť iným jazykom. A navrhujem, pretože je nás menej v tejto miestnosti, že možno by sme sa mohli stručne predstaviť, z ktorého parlamentu ste, aby sme videli, kto kto tu je a mali by sme predstavu o tom, kto je tu. Volám sa Claude Turms, som členom Európskeho parlamentu od 99. Pracujem tu v oblasti vnútorného trhu, obnoviteľných energií a energetickej efektívnosti. Môj kolega eh, miembro de la Comisión de Industria, portavoz de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados de España. Som z priemyselného výboru Španielského kongresu Dobrý deň, ja som senátorom zo Španielska a tiež som v, vo výbore pre priemysel, takže my budeme predsedať a ostatní sú spravodajcovia. Takto si to rozdelíme. Začneme teda zľava. Prosím, predstavte sa v krátkosti. Dobrý deň, Ryan Verlams. Ja som e, členom holandského senátu už 3 roky. Okrem toho spolupracujem s firmou Shell a tam mám na starosti energetickú organizáciu. Dobrý deň, ja som Jona Šilena z Litvy, som predsedom výboru pre, na ochranu životného prostredia. Dobrý deň. Francesco Casoli. Francesco Casoli. Prišiel som z talianského senátu, som podpredsedom senátovej skupiny a tiež som členom výboru na pre priemysel. Dobrý deň, ja som zástupcom predsedu výboru pre životné prostredie v talianskom parlamente. Dobrý deň. Ja som sekretárom výboru pre životné prostredie v Talianskom senáte. Senatore Salvatore Tomaselli, Komisione Industria del Senato. Ja som z talianského eh, senátu, z výboru pre priemysel. Yes. Uh, ja som Brita Thompson. Uh, uh, ja som z Európskeho parlamentu, pardon, zastupujem Dánsko vo výbore pre životné prostredie. Dobrý deň, ja tu zastupujem švedskú stranu zelených, pôsobím v švédskom parlamente vo výbore pre priemysel a životné prostredie. Uh, ja som zástupcom predsedu výboru pre priemysel V snemovni. Podpredseda rozvojového výboru eh, španielského národného, eh, francúzského národného zamaždenia, pardon. Bohužiaľ bez mikrofónu nepočujeme rečničku. Bernadette Buse, štátna tajomnička výboru pre európske otázky Fran- e, francúzského senátu, bývalá poslankyňa. E, bola som členkou gestorského výboru vášho gestorského výboru. Alena Gajdušková, som miestopredsedkyňou Senátu parlamentu Českej republiky a Zaoberám sa Európskou agendou a Európskou úniou ako takou. Äh, ja som Rainer Wittmann, som äh, členom Rakúskeho parlamentu, som v výbore pre vnútorné otázky, vo výbore pre výskum, pre životné prostredie, pre obranu a pre hospodárstvo a tiež som hovorcom pravicových liberálov v Rakúsku äh, v oblasti výskumu vo vede a energiu. energii. Som Kristiana Brunner, taktiež som poslankyňou Rakúskeho parlamentu za zelených. E, mám na starosti otázky životného prostredia a energie. Okay. Um, of... Sú tu všetci poslanci, ktorí sa predstavili. Ešte niekto vzadu, nech sa páči. Predstavujem rumunský parlament a som členom e, výboru pre európske otázky, priemyselného výboru a tiež podpredsedom Demokratickej liberálnej strany. E, Andis Latvijas republikas zastupujem tu e, parlament. Anna Anna Zalevská, poslankyňa z Polska vo výbore pre európske otázky a taktiež som odborníčkou na životné prostredie. Som Krzysztof Krištkevič z Polska. Som poslancom parlamentu, spolupracujem s Európskou komisiou, ale tiež členom výboru pre životné prostredie v Polsku. Okay, so Uh, v poriadku, takže uh, teraz máme hodinu. Prepačte, ešte sme nepredstavili všetkých. You have to push the red button. Musíte stlačiť červený gombík. Andrew Dole, eh, som členom Írskeho parlamentu a, a som členom výboru pre klimatické zmeny a energetickú bezpečnosť a, a som takisto aj hovorcom svojej strany. Gerbiamas Kirkilas, Lietuvos Seimo narys, Europos reikalų komiteto narys. Dobrý deň, ja tu zastupujem Litovský parlament eh, vo, a tiež som vo výbore pre európske otázky. Máme teda hodinu k dispozícii a našou témou je životné prostredie a energia. Myslím, že by sme sa mali sústreďovať na dve veci, ktoré by eh, sa mohli týkať eh, otázky energetiky. Po prvé, energetická účinnosť a po druhé, obnoviteľné technológie. Myslím si, že mali by sme sa snažiť sústreďovať nielen na všeobecnú diskusiu o účinnosti v oblasti energetiky a o obnoviteľných zdrojoch energie, ale tiež mali by sme hovoriť o tom, čo môže urobiť energetické spoločenstvo v Európe na ešte zvýšenie energetickej účinnosti, respektíve Akou formou by toto spoločenstvo v oblasti energie mohlo pomôcť eh, v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie? Čo sa týka účinnosti, eh, v aký komunitér, teda v európskej legislatíve, je mnoho legislatívy, ktorá vychádza zo zmluvy o životnom prostredí a teda z článkov, ktoré sa týka životného prostredia, čo sa týka minimálnych noriem pre energetické zariadenia, pre motorové vozidlá, ďalej označovanie spotrebičov, ďalej minimálne štandardy, ktoré sa týkajú budov. Toto sa uzavrelo iba pred niekoľkými týždňami v novej smernici. Teraz by som sa vás teda rád opýtal, v ktorých oblastiach e, sa domnievate, že energetická účinnosť e, by sa mohla zvýšiť. Jedna oblasť, ktorou som sa oboznámil, keď som čítal dokument odborníkov, je zdaňovanie v energetike. V tomto dokumente sa uvádza, že by sa mala zaviesť spoločná forma zdaňovania energetiky. Toto je možno jeden aspekt. Budeme sa snažiť e, využiť prvých 10 až 15 minút na to, aby sme hovorili o otázkach energetickej účinnosti. To je hlavný zdroj energie v istom zmysle v Európe a tiež o tom, ako toto energetické spoločenstvo by nám mohlo pomôcť zájsť ešte nad rámec toho, čo už máme dnes v platnosti. Kto sa teda hlási o slovo k týmto otázkam? Do we need to speak English or can I also speak in my mother? Musíme hovoriť po anglicky, alebo môžem hovoriť aj po nemecky? Môžete si vybrať e, ktorýkoľvek jazyk. Dobre, teda budem hovoriť po nemecky. Som Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru a mám otázku, ktorá sa týka zdaňovania energie, najmä táto otázka, ak je takto všeobecne sformulovaná, sa týka predovšetkým otázky konkurenceschopnosti Európy a tiež e, mm, vplyvu zvýšených cien energie na výkonnosť priemyslu, na výkonnosť firiem. Tu vidím istý problém, pretože ak dane z energie sa budú využívať ako nástroj, na jednej strane na zisk na príjem do rozpočtu. Vy ste to sformulovali však všeobecne, um, že by sa to využívalo tiež ako nástroj na úspory energie. Ak sa to však bude využívať iba v Európe a inde na svete sa to nebude využívať, tak budú znevýhodnené naše podniky. Preto žiaľ ani v Kodani sa nepodarilo vyriešiť e, e túto otázku, pretože na ňu existuje iba globálne riešenie. Na druhej strane, keď chceme zaviesť takúto energetickú dáň minimálne na to, aby sme podporovali nové energetické technológie, keď to bude teda účelovo viazané, takéto opatrenie na to, aby sme um, napríklad sa orientovali aj na vývoj nových technológií, čo sa týka emisie CO2. Aj toto síce bude krátkodobé riešenie eh, spojené s podobnými problémami, eh, čo sa týka obmedzenia konkurenceschopnosti, ale z dlhodobého hľadiska by to mohlo poslúžiť tomuto účelu, z dlhodobého hľadiska najmä, ak aj ostatné štáty sa budú sústreďovať na využívanie energeticky účinných zdrojov energie. V takomto prípade by minimálne z dlhodobého hľadiska sme mohli dosiahnuť e, aj to pozitívne vyrovnanie. Myslím si však, že tento nástroj je dosť problematický. Ak dovolíte, aby som ešte pokračoval, tak ešte uvediem, že náš výbor, teda výbor hospodársky a sociálny, uh, už zvažuje aj zavedenie novej druhej selektívnej energetickej dane. Tá nebude určená na zvýšenie energetickej účinnosti, ale bude sa zameriavať na to, aby tie druhy energie, ktoré vytvárajú veľké množstvo emisie CO2, aby aj tu sa zavedol podobný systém ako v prípade certifikátov emisí CO2, aby sa využíval tento systém iba na to, aby technológie, ktoré nie sú e, škodlivé voči životnému prostrediu, aby sa podporovali a aby sa zvýšilo ich financovanie, pretože doposiaľ bolo nedostatočné. Ďakujem pekne za pozornosť. Už mám na zozname viacero rečníkov. Pán Like, pán Rossi, pán Simenas a pán Kapoc. Teda ďalším, kto sa hlási, je pán Poňo. Možno by to zaznačíte a potom sa pustíme do debaty. Prosím, prihláste sa tí, ktorí chcete vystúpiť a my si vás zaznačíme. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, vážni poslanci. Členské štáty už od založenia Európskej únie vedia, že koordinovaná energetická politika je to, čo potrebujeme. To sú kľúčové faktory pre budúcnosť Európy a politika energetiky sa stala prioritou pre štrukturálne kroky a tiež prekroky plánovania budúcnosti. To sa týka aj firiem. My ako Európska inštitúcia, my ako parlamenty, aj Európsky parlament a národné parlamenty musíme politiku energetiky vytvárať tak, aby tie tri ciele sa nám podarilo splniť. To sú tri ciele, ktoré sú typické, teda konkurencieschopnosť, e, zabezpečenie dodávok energie a udržateľnosť. Či, zo strategického hľadiska je táto politika veľmi dôležitá, ale okrem toho chceme vytvoriť hospodársky priestor, v ktorom bude energetika účinná, aby sa produkovalo čo najmenej emisí CO2 a aby sme podporovali práve také formy získavania energie, ktoré čo najmenej poškodzujú životné prostredie. Takúto úlohu musíme zohrávať, musíme myslieť na to, že všetko je v tomto smere prepojené a pripojenie e, na príslušné siete a tiež vytváranie obnoviteľných zdrojov energie je v tomto tiež kľúčové. Ehm, formy energie, ktoré e, vytvárajú nízke množstvo emisí CO2, budú strategické pre budúcnosť. Od roku 2006 e, je už to zakotvené aj v legislatíve. Je to aj E, záväzný cieľ, pretože obnoviteľné zdroje energie by sa mali aplikovať v Európe o mnoho viac. Chceme od roku 2020 už využívať 27 týchto obnoviteľných zdrojov energie. Tento proces ukazuje isté pokroky a musíme aj zaznamenať tieto úspechy, e, teda úlohy, ktoré sú pred nami sú jasné. Musíme zabezpečiť flexibilitu pre obnoviteľné zdroje energie v národnej politike. Každá jedna krajina by mala využívať tie technológie, ktoré čo najlepšie zodpovedajú e, okolnostiam tej ktorej krajiny, ale na druhej strane e, záväzné ciele, tak aby sme e, boli všetci nasmerovaní jedným smerom. Túto rovnováhu sa musíme snažiť dosiahnuť. Na jednej strane potrebujeme čisté zdroje energie, a efektívne využívanie energie. Zásadná úloha pri Európskom technologickom pláne je dvojaká. Na jednej strane ide o to, aby sme ehm, zachovali náklady pre tie odvetvia, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie a na druhej strane, aby sme podporovali, finančne podporovali tie e, firmy, ktoré sa snažia využívať technológie, ktoré výrazne znižujú ich emisie CO2 Myslím si, že alternatívne zdroje energie v Európe sú kľúčové, najmä čo sa týka inteligentných sietí, e, solárnej energie, veternej energie. Musíme sústredovať na udržateľné využívanie energie. My, Európania, e, do tohto budeme investovať obrovské zdroje, 50 miliónov eur práve na tieto technológie. Všetky Členské štáty budú musieť zabezpečiť tieto, tieto investície a preto tieto čisté energetické zdroje budeme musieť kombinovať aj so tradičnými e, zdrojmi energie. Ide to predovšetkým o udržateľnosť, o e, zníženie závislosti e, na dodávkach energie zvonku. Musíme sa sústredovať tiež na dlhodobé ciele aj do roku 2030-2035. Klimatické zmeny e, prinášajú e, obrovské výzvy, musíme však pamätať aj na konkurenceschopnosť. Tieto štúdie, ktoré máme k dispozícii, sú rámcom práve na tieto úvahy a teraz ide o to, aby sme prepojili čo najlepšie súčasnú politiku energie a budúcu politiku energie. Obnoviteľné zdroje energie, e, tie musíme neustále spomínať a napríklad kinová technika, ktorá vytvára čo najmenej emisí CO2. Toto je náš cieľ. Aký bude teda pokrok pre všetky štáty a pre celú Európu teraz v 21. storočí je dôležité nezabúdať na tieto ciele. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Nasleduje teraz pán Rossi. Ďakujem pekne, pán predseda. No keď hovoríte o životnom prostredí a o energetike, tak musíte k tomu pristupovať veľmi opatrne. Hovorili sme tu už, stále sa hovorí o energie, produkcie, energetiky, s tým súvisí otázka klímy, e, emisie CO2, všetky tieto veci spolu súvisia. A musíme, nesmieme zabúdať na to, že najnebezpečnejšia, alebo najnebezpečnejšia látka je práve CO2. E, tá, ktorá pochádza, taký, ktorý pochádza z ťažkých kovov, potom mnohé z eh, palív eh, obsahujú ťažké kovy a tie sú karcinogérne, čiže účinky sú alebo dopady sú veľmi vážne, môžu mať veľmi negatívny dopad na budúce generácie, čiže nemali by sme hovoriť stále iba o CO2 a je to oveľa komplexnejší problém, čiže musíme sa snažiť financovať eh, základný výskum tu v Európskej únii, pretože veľmi ťažko pre podniky zaplatiť eh, si základný výskum. Oni chcú vkladať peniaze do takého typu výskumu, ktorý im priniesie späť ich investície do výskumu a chcú ten čo najrychlejší návrat, eh, čo návrat z investícií. Takže my tu hovoríme o základnom výskume ale keď sa dívame do budúcnosti, musíme hľadať nové typy palív, nové spalovacie systémy, nové zdroje energie. Takýto typ výskumu neodpovedá na súčasné problémy ešte, čiže to môže len súkromný sektor, ktorý môže do takéhoto niečo investovať, lebo oni majú taký dlhodobý pohľad. Čiže o čo ja žiadam? Ja si myslím, že mali by sme robiť základný výskum. Nehovoríme stále iba o CO2, ale hovoríme o všetkých znečistujúcich látkach, ktoré sa uvoľňujú pri spalovaní palív paliva. Pravda, že sú tu eh, aj obrovské, um, alebo najväčšie, najväčšie znečisťovateľia sú samotné elektrárne a potom by sme sa mali dopracovať k spoločnej európskej politike pre energetiku a mali by sme takisto uvažovať o rokovaniach, aby sme viedli rokovania aj s so- Sovjetským zväzom. Rečník je prerušený s predsedom. Keby ste trošku skrátili svoj príspevok. Prepačte, som si nevšimol, že koľko už hovorím, budem stručný. Takže musíme rokovať za, alebo v menej 27 členských štátov, nie individuálne, ale spoločne. Len takýmto spôsobom potom máte ekonomickú výhodu za, pre 27 krajín a môžete získať potom lepšiu cenu, keď budete rokovať s Rusmi. Takže musíme e, zabezpečiť prínos pre energetiku a prínos pre životné prostredie. Predseda, ďakujem pekne. Nasleduje pán e, potom pán Kapoc potom pán Poňo. Takže keby ste sa pokúsili tieto veci, otázky energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov nejakým spôsobom na novú Lisabonskú zmluvu, aby sme trošku dali tomu určitú formu. Ctení poslanci, ja by som dnes chcela hovoriť o našich prioritách predovšetkým priorita o prioritou pre Európsku úniu a OSN alebo pre celý svet je trvalodateľný rozvoj. A samozrejme, že energetika je jedným z podstatných prvkov trvalého vývoja. Ďalšia vec, ktorú by som chcel uviesť, je následujúca. Keď hovoríme o sieti, notifikačnej sieti a infraštruktúre, nesmieme zabúdať na to, že keď chceme využiť plný potenciál obnoviteľných zdrojov, musíme mať tomu aj príslušnú infraštruktúru a príslušnú logistiku. Pretože je veľmi dôležité rozvinúť eh, správnu logistiku pre siete v Európskej únii, musí, potrebujeme tzv. smart sieť a musíme mať k tomu príslušné mm, prostriedky, ako ju využiť a príslušnú infraštruktúru. Máme tu rôzne možnosti, ale nemôžeme využiť ich, pretože nemáme infraštruktúru a na to by sme mali, nemali zabúdať, keď hovoríme aj o nových finančných perspektívach na rok 2014 až 2020. Ďalej otázka daní a myšlienka, že dane môžu E, nejakým spôsobom kaziť e, alebo mariť hospodárskú súťaž. Môžeme sa všetci pozrieť na Švédsko. Všetci vieme, že Švédsko je zdanené, alebo vo Švédsku sú vysoké dane a napriek tomu sú e, lídrom v energetickom sektore. Takže preto by som si vypočul niečo aj od švédskeho kolegu k tomuto. A napokon mali by sme sa snažiť rozprávať alebo diskutovať dnes hlavne o tom, aké miesto budú mať obnoviteľné zdroje v našej e, hierarchii energetickej politiky a musíme to veľmi jasne zadefinovať, pretože nie je potreba e, opätovne objaviť znovu koleso, pretože myslím si, že máme množstvo skúseností a už máme aj ciele do roku 2020. Uvedomujeme si, že obnoviteľné zdroje sú mimoriadne dôležité a preto musíme sa uistiť v tom, že tie sa dostanú hneď na prvé miesto našej energetickej politike. Predseda, ďakujem pekne, ďakujeme za to, že ste dodržali rečnícky čas. Teraz pán Kapoc. Príjemné popoludne, dámy a páni. Ja zastupujem výbor pre európske záležitosti v Litovskom parlamente a taktiež som podpredsedom podvýbore. Čo sa týka smernice o obnoviteľných zdrojoch, implementácia smernice si bude vyžadovať množstvo práce členských štátov EÚ, vrátane Lotyšská. 25 percentný cieľ musí byť eh, dodržaný a ako chceme naozaj aj splniť, tak eh, potrebujeme viacej eh, energeticky efektívnych technológií, ktoré takisto využívajú obnoviteľné zdroje. V tejto otázke je veľmi dôležitá veda práve v oblasti obnoviteľných zdrojov. Ekonomická hospodárska kríza teda spôsobila, že došlo k určitým úpravám či škrtom tom v programoch pre obnoviteľné zdroje. Ehm, banky teraz zvýšili e, z úrokové sadzby hlavne pre podniky a podnikateľov a podnikatelia nie sú ochotní tým pádom brať na seba riziko, pretože nemajú dlhodobú záruku, že sa im teda prostriedky vrátia v takejto situácii tým pádom že si zastavený vývoj a nie je možné, alebo nebude možné splniť cieľ. Myslím si, že komisia by mala viacej uvažovať o tom, aké by mohli byť efektívne opatrenia a aktivity pre podporu členských štátov. Čiže nemali by sme situáciu ešte viacej komplikovať. Treba by som ešte zúrazniť, že úloha monitorovania je veľmi dôležitá a komisia musí veľmi úzko sledovať, čo sa deje, tak aby sme zabezpečili to, že do konca roku budú môcť jednotlivé vlády prijať alebo transponovať príslušnú legislatívu. Komisia nemôže len tam čakať a dívať sa na to, ako členské štáty nesplňa úlohu a potom jednoducho ich budeme e, penalizovať. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste zorganizovali túto udalosť. Um, chcel by som ešte povedať tomu, čo povedal predrečník pán Rosín k otázkam člen, cien e, v energii v členských štátoch, že by mali byť rovnaké. Ja si myslím, že prvne, k tomu prejdeme, mali by sme pouvažovať aj o príjmoch občanov jednotlivých členských štátov, ale museli by zarábať rovnako, aby mohli potom platiť rovnakú cenu. So Ďakujem pekne. Pán Poňon, Ďakujem pekne, pán Poňon, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Najskôr vám chcem povedať, že sme nedávno po Grenelan sme prijali 3x20 tento cieľ a potom klimatický energetický balíček a teraz budeme rozhodovať o Greneli 2, aby sme mali na to nástroje dostať sa k tomuto cieľu. Uh, Ideme ešte ďalej, pokiaľ ide o riadenie špičiek. Hovorili sme o tom, potreba v špičke je naozajstný problém, keď hovoríme o energetickej bezpečnosti a celkom iste tu budeme mať e, povinnosť, pokiaľ ide o zabezpečenie produkcie. Pokiaľ ide o fiskálnu oblasť, teda zdaňovanie, chcem povedať, že pravdepodobne je to realizovateľné v niektorých oblastiach, keď sa hovorí o zdanovaní na hranicích alebo e, veľkopodnikateľov, ale máme legislatívu, ktorá napríklad Napríklad, pokiaľ ide o budovy, sú tu ehm, e, pôžičky na dane, máme tu e, certifikáty pre energetickú bezpečnosť, pokiaľ ide o našich dodávateľov energetické energi elektrické energie. A teda berieme do úvahy všetky tieto fakty, chceme sa zacieliť presne, pokiaľ ide o toto zdaňovanie, pokiaľ ide o podporu celkovej energetickej politiky v Európe, e, môj kolega pred chvíľou v plenárke povedal, že my si myslíme, že je to komplikované dosiahnuť novú komunitárnu zmluvu, ale myslím si, že pre jednotlivé krajiny je potrebné posilniť vzájomnú spoluprácu. No a pokiaľ ide o energiu, podpora musí byť zameraná na prepojenia, na siete, ale tiež e, podpora sa musí venovať výskumu. Máme veľké výskumné centra, ale ich činnosť sa musí skoordinovať a potom musíme e, podporiť e, vedu a výskum, to, čo sa snažíme dosiahnuť a viete, že to bolo našim cieľom vo Francúzsku. A chcem tiež povedať to, že áno pre veternú energiu, ale aj pre všetky druhy offshoreovej energie, napríklad e, energiu, ktorá sa produkuje na mori, takisto fotovoltaickú energiu, nové, energie, nové druhy energie, polyméry a podobne. Chceme vyvíjať nové technológie, áno, pre elektrické autá, ale tiež sa musíme venovať otázke um, vodíka, pretože ak sme silní v Európe, <clears throat> tak je to pretože sa porovnávame s ostatnými kontinentami a nevylučujem, a to vás neprekvapí, jadrovú e, energetiku a štiepenie. Tu má Francúzsko veľký potenciál. Všetky tieto energie sa musia rozvíjať v rámci Európy a takisto nízkouhlíkové energie sú dôležité, pretože musíme mať energetický mix tohto druhu a spolupráca s krajinami, ktoré majú vnútornú politiku zameranú určitým smerom, toto sa musí spojiť. Hoci nemáme všetci rovnakú víziu, rovnaký pohľad napríklad na jadro, na jednotlivé technológie, je v našom spoločnom záujme, aby sme podporovali výskum a vzájomné prepojenia. Ďakujem vám, hovorí pán predseda. Ďalšia rečnička je pani Thompson. A potom odovzdám slovo môjmu kolegovi. Ďakujem pekne. Neviem, či s vami úplne súhlasím, Klod, pokiaľ ide o prístupe, e, že obnoviteľná energia by mala byť spojená s klimatickými zmenami, pretože v podstate ja si myslím, že obnoviteľná energia je veľmi e, dôležitá a spojená s energetickou bezpečnosťou. A pôvodne v tomto parlamente, keď sme začali vážne rozprávať o záväzných cieľoch obnoviteľnej energie, tak e, to bolo kvôli energetickej kríze v januári 2006 a kríza, ktorá sa udiala medzi Ruskom a Ukrajinou. Takže táto energia by sa mala považovať za súčasť energetickej bezpečnosti. A energetická bezpečnosť sa dá vyriešiť prostredníctvom energetickej účinnosti. Som z krajiny, kde kvôli obrovským investíciám 90. rokov z Dánska, teda som 22 našej elektriny sa vyrába z vetra. A myslím si, že toto je veľmi dôležité. O túto skúsenosť sa chceme s vami podeliť, ale 8. januára 2007, keď Barroso predstavil prvý návrh komisie pre plán pre obnoviteľné energie, povedal, že Európa musí byť lídrom vo svete že Európa musí byť prvá v Európe, pokiaľ ide o klimatické zmeny a obnoviteľnú energiu. Myslím si, že neboli sme lídrami v COP15 v Kodani a dúfam, že budeme schopní e, napredovať viac, pretože problémom e, nie je to, že členské krajiny sa nevedia dohodnúť, ale Európa dnes to Buzek spomenul, mali by sme sa pozerať na externé zdroje, ale ja si ja si nemyslím, že by členské krajiny chceli mať spoločné záväzné ciele, chcú, sú mať svoje ciele. Bola som v Kazachstane a Kazachstan dodáva úlie niektorých európskym krajinám na základe uh, E, zmluv s jednotlivými e, členskými krajinami, ale ako povedal náš španielský kolega, prístupnosť je dôležitá. Ak obnoviteľná energia nie je prvou prioritou a nie je prístup k sieti, tak potom nemôžeme realizovať náš cieľ záväzného cieľa do roku 2020. A pokiaľ ide o záruky a ceny, Merkelová rozhodla spoločne s Barosom a s parlamentom a s Sarkozym, že záväzné ciele budú jasným signálom pre podniky, že tu môžu investovať, mať záväzné ciele. Prvým z nich v energii e, Prvý, je to prvýkrát v európskej histórii, čiže toto je vyslanie signálu smerom k priemyslu. V tomto parlamente pracujeme na vyriešení finančnej a hospodárskej krízy a v prvej eh, práve je zhoda, že ak sa máme dostať z tejto krízy, musíme investovať eh, intenzívne do obnoviteľných zdrojov energie a musíme byť lídrami, ako to povedal Barroso už pred tromi rokmi, musíme byť lídrom na globálnej scéne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Thompson. A teraz má slovo ďalší rečník. Pán predseda, ďakujem pekne. Mal som tú čest, že som bol e, vedúcim pracovnej skupiny e, holandskej vlády pre teda energetickú účinnosť v roku 2007 a prišli sme k určitým záverom, že táto pracovná skupina pracovala na princípe, že je tu obrovský počet problémov a tieto sa dajú e, rozdeliť podľa určitých parametrov, či je tu dostatok energie vo svete, či energia nezávisí príliš veľa na politike, či je tu otázka e, dialógu sever-juh, či sa chudobnejšie krajiny zúčastňujú na tejto diskusie a potom otázka klimatických zmien. Uh, Všetky tie štyri oblasti by sa dali rozdeliť podľa jedného parametra, snažiť sa o zníženie emisí. To je jasne cieľ aj v Európskom spoločenstve a my sme sa rozhodli, že budeme pracovať na troch oblastiach energetických úsporách, potom alternatívnych zdrojov energie a potom čistých fosílnych palivách fosílne palivá tu budú e, ďalších 50 až 80 rokov, čiže musíme znížiť e, emisie práve z týchto fosílnych palív. Keď sa pozrieme na súčasnú európsku politiku e, do roku 2020 20% zníženie, čiže toto bude ťažko dosiahnutelný cieľ. A časťou tohto problému je to, že tieto ciele stanovili politik, politici a teda nie ľudia, ktorí sú priamo v priemysle a nie sú súčasťou tohto veľk, tejto veľkej premeny. Moja skúsenosť z Royal Shell je taká, že podľa mňa by bolo teraz vhodné rozhodnúť sa pre plán na rok 2030 až 50. Podľa mňa toto by bolo realizovateľné a dosiahnuteľné. A teda toto sú veci, ktoré sú dôležité. Jedna z nich je teda tá, že musíme mať dlhodobý plán a zabezpečiť to, že v tomto pláne Počítame s existujúcimi technológiami, veľa vecí sa s nimi nedá dosiahnuť, ale musíme dlhodobo e, pracovať na vede a výskume, podporovať túto oblasť a podporovať investície do tejto oblasti. Tretí dôležitý prvok je ten, že priemysel, ktorý pracuje na globálnej báze, nesmie byť príliš e, sankcionovaný a musí byť konkurencieschopný. To je základný taký rámec, ktorý podľa mňa by mohol byť dobrým rámcom pre energetickú premenu v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ďalší rečník je pán Púl. Ďakujeme pekne za veľmi zaujímavé príspevky od kolegov. Ja by som rád nadviazal na otázku, ktorú predniesol pán kolega, eh, pán predseda, a síce zefektívnenie našej energetiky. Myslím si, že toto je najlepší spôsob, ako by sme čo najviac udržali našu energetickú činnosť. Často sa zabúda na to, že mnoho krajín v Európe má obrovské príležitosti eh, znížiť svoju spotrebu energie a preto si myslíme, že najvýznamnejšie opatrenie v Európe by malo byť aby sa e, ciele e, súvisiace s efektivnosťou e, stali záväznými. Taktiež, čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie energetické účinnosti podľa nás by tieto ciele mali byť záväzné, iba tak by sa nám ich podarilo naozaj splniť. Okrem toho si myslíme, že decentralizácia je prínosná, pretože vďaka nej sa stávajú reálnejšími tie ostatné ciele pretože tieto ciele sa navzájom e, doplňajú. Ďalej, čo sa týka zdaňovania energetiky, my si myslíme, že dôležité opatrenie by bolo minimálna miera e, energetického zdaňovania na emisie CO2. Toto by zároveň zvyšilo účinnosť, ale taktiež by to umožnilo e, viac využívania obnoviteľnej zdroje energie. Teda myslíme si, že toto by bolo lepšie ako zavedenie európskej energetickej dane ako celku. Ešte v krátkosti k tomu, ako e, k týmto otázkam pristúpilo Švédsko, e, teda zvýšenie e, využívania energetickej účinnosti, zvýšenie obdobne zdrojov energie a zníženie uhlíkovej stopy. Švédsko má v platnosti dlhodobé opatrenie na znižovanie emisie o už, už od 90. rokov. Sa nám podarilo zhruba o 12 znížiť emisie CO2 a naše hospodárstvo vzrástlo viac ako 40 od tohto obdobia. Okrem toho sa nám podarilo odstaviť eh, dve jadrové elektrárne. To dokazuje, že eh, vďaka efektívnej legislatíve sa nám darí eh, zachovať emisné ciele a neobmedziť a neohroziť žiadnu prosperitu našho hospodárstva. To si navzájom neprotirečí. Toto by sa dalo dosiahnuť aj na európskej úrovni. Teda dá sa dosiahnuť aj cieľ hospodárskeho rastu, aj energetické účinnosti. A to zároveň. Nemali by sme sa báť energetických cieľov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Bolún. Teraz pani Kolinská. A Zalewska. Anna Zalewska, pardon. Vítam, teším sa bardzo, že jestem tutaj. E, ja by som vás chcela všetkých pozdraviť, dámy a páni. Som veľmi rada, že sa mám možnosť zúčastniť tejto schôdze a budem sa snažiť neopakovať to, čo tu už odznelo. Na úvod by som sa rada vyjadrila k eh, balíčku o energetike a klíme a tiež eh, o otázke energetickej bezpečnosti. Tomuto sa venujeme nielen eh, pre našu budúcnosť, ale aj pre budúcnosť našich detí. Pri všetkej našej zodpovednosti a zaneprávnenosti zabúdame na to, že tá zásadná myšlienka veľmi správne sa týka predovšetkým občanov Európskej únie Týka sa to krajín, ktoré postihla hospodárska kríza, ktoré sa stali členmi Európskej únie až neskôr, ale tiež občania bohatých členských štátov. V našich rokovaniach by sme nemali zabúdať na to, čo je konečným výsledkom týchto našich opatrení, a síce ceny energie. Predseda Buzek okrem iného uviedol, že by sme sa mali snažiť o to, aby ceny energie e, nerástli až e, do závratných výšok. E, v našich vyjadreniach sú však isté proširčivé výroky, pretože implementácia našich nápadov, snov a cieľov je proti tomu, čo dokážu občania spracovať. Uvediem dva príklady. Poprvé, aj to tu napokon už dnes odznelo, nedokážeme opakovať riešenia, kopírovať riešenia z jednej krajiny do druhej. Jedna dáma uviedla, e, že veterná energia, ktorá je typická pre jej krajinu, je účinná, ale napríklad Polsko nie je veľmi veternou krajinou a slnečná energia a veterná energia, energia sú dva e, z najdrahších e, zdrojov obnoviteľnej energie a my za ne musíme zaplatiť. To neznamená, že Eh, by sme sa nemali takúto cesto uberať, ale musíme sa zamyslieť nad tým, čo robíme, pretože napríklad v Polsku to môže vytvárať mnoho sociálnych konfliktov. Došlo k protestom napríklad aj v Berlíne. A druhý príklad, v júli v Európsky parlament bude hlasovať o smernici o dosť výraznom obmedzení emisí častíc a prachov priemyselných podnikov. Pre Polsko to znamená pohromu pre mnohé tieto firmy, pretože tieto firmy si nemôžu dovoliť nové zariadenia. Teda čo môžeme očakávať? Firmy, ktoré produkujú energiu, presunú svoje prevádzky do takých krajín, kde môžu produkovať toľko emisí, koľko chcú. Teda obmedziť e, emisie CO2, e, to má často nebrahý vplyv na naše hospodárstvo. Snažíme sa, aby sme dosiahli istú rovnováhu v týchto dvoch cieľoch. E, ešte by som rada opätovne zopakovala, že by sme sa mali snažiť podporovať výskum na akademickej pôde, nie na úrovni odborníkov, ktorých platia lobbysti. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Stranovič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rád vyjadril medzi tým rozporom, e, ktorý niekedy existuje medzi atomov, energiou a obnoviteľným zdrojom energie. Keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie, e, tak e, často smerujeme k tomu, aby sme boli proti akékoľvek jadrovej elektrárne. Nemali by sme sa takýmto spôsobom uberať. Vieme, aké sú potreby našho hospodárstva, vieme, že táto energia je e, nebezpečná, vieme, e, že nie je vyriešená otázka spracovania odpadov. Vieme, že chceme dosiahnuť úspory e, na európskej úrovni, mali by sme však aplikovať programy, ktoré už sú v platnosti. Myslím si, že na európskej úrovni už sú e, dobré plány. Čo sa týka smernice o budovách, e, táto prispieva k tomu, že sa dosiahnu úspory v oblasti energie. A ďalej, čo sa týka sanácie v súvislosti s smernicou o budovách, my sme v Rakúsku spustili program, e, kde sme už nechceli viac míňať na údržbu budov, ale na margo sanácie sa uviedlo, že náklady na sanáciu sú vyššie ako na rekonštrukciu. Dosiahli by sme síce energetické úspory, ale prišli by sme o iné financie. E, čo sa týka kritiky, ktorá tu odznela na Margo stavatových žiaroviek. Ja si myslím, že je potrebné povedať, že tieto žiarovky pochádzajú zo zdrojov, kde sa využíva detská práca. Ja sa pýtam, či takúto cenu sme ochotní zaplatiť za to, že ušetríme 1% energie. Nemali by sme predsa len počkať na také usporené žiarovky, ktoré možno nebudú dispozícii hneď, ale ktoré budú udržiteľné z hľadiska budúcnosti. Nepochybne pokrok je potrebný, aj výskum je potrebný, potrebujeme ho financovať. My eh, v Rakúsku nemáme žiadnu atomovú energiu, eh, takýchto krajín v Európe je viac. Ja žiadam, aby tie peniaze, ktoré napríklad využíva Euratom, aby sa využívali v budúcnosti aj na výskum nových obnoviteľných zdrojov energie. Ehm, myslím si, že signál, eh, ktorý by znamenal aplikáciu pekných slov eh, z úst komisie, eh, už by sme mali zaznamenať. Mali by to byť ciele, ktoré sú reálne, ktoré sú uskutočniteľné, aby ľudia videli, že investície do pracovných miest sa oplatia. Je potrebné investovať Eh, aj do iných zdrojov, eh, nielen do eh, zdrojov z fosílnych palív a do atomovej energie. Potrebujeme nepochybne energetické opatrenia v Európe, to by bol dôležitý impuls a nemalo by to byť automaticky proti atomovej energii. Musíme sa snažiť hľadať spoločne riešenia. Mali by sme podporovať E, tie hlasy, ktoré sú v prospech budúcnosti Európskej únie. Ja si myslím, že všeobecný hlavný plán Európskej únie je dôležitý. Aké druhý obnoviteľný zdroj energie alebo tradičných foriem energie, e, kedy chceme využívať tieto zdroje energie a kedy sa tieto ciele budú uskutočňovať v praxi. Toto všetko potrebujeme e, vyrokovať. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je pán Tebik z Polska. Dziękuję serdecznie. Pán przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorilo sa to o tom na niektorých stretnutí otázka um, riadenia odpadov a to je práve moja e, oblasť, ako sa získava energia práve z e, likvidácie odpadu. Nebudem hovoriť detálne, len by som sa chcel dotknúť jedného, od, jednej veci konkrétne. Polsku budeme čoskoro prijímať rozhodnutie o nových e, zariadeniach, ktoré nám umožnia spaľovať e, e, odpad a budeme môcť využívať takto zvyknuté teplo z tohto procesu. Samozrejme súvisia s tým určité problematické otázky, napríklad spolufinancovanie v prvej fáze, pretože mnohé produkty, ktoré sú považované za odpad, e, by mohli byť recyklované a mohli by sme získávať alebo vyrobiť určitý, túto plastickú motu, ktorá by sa dala potom použiť ako tekuté palivo. Ja viem, že takýto proces existuje už v niektorých členských štátoch. Ďalšia otázka, získavanie e, alebo obno- z tepla z takýchto procesov, tepelnej energie, aj to eh, spolufinancujú práve také zariadenia, ktoré sú toho schopné a to by bolo prvé rozhodnutie a potom druhé rozhodnutie, akým spôsobom eh, sa dostať do takéhoto procesu je veľmi dôležité zabezpečiť eh, Najprv musíme mať jasnú hierarchiu priorít v oblasti energetiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz bude pán Andrew Doyle. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som naklonený tomu prístupu, že táto pracovná skupina by mala hovoriť o bezpeč- energetickej bezpečnosti a tá by potom pomáha znižovať emisie, pretože je to vlastne ten, tá dvojitá výhra keď budeme zabezpečovať elektrickú bezpečnosť, tak zabezpečíme si aj mier aj potravinovú bezpečnosť, ale myslím, že energetická bezpečnosť je rovnako dôležitá ako potravinová bezpečnosť. Na toto nesmieme zabúdať. A keď vezmem do úvahy, že 27 členských štátov, ktoré stále ešte majú to hlboké dedictvo fosílnych palív a musíme teda niečo robiť, pretože skôr či neskôr budú veľmi drahé, lebo stále ich bude menej a menej a keď už budeme ma- ma- nemať skoro žiadne zásoby, keď začneme hľadať iné, tak bude už veľmi, už asi neskoro. Takže musíme hľadať najefektívnejšie formy obnoviteľných energií, ktoré majú ešte k tomu aj tú bonusovú výhodu, že majú znížené emisie CO2. Napríklad sa pozrieme na mikrogenerovanie elektrickej energie, čo nie je vonkoncom ekonomické, napríklad aspoň eh, v Írsku, kde sa to produkuje eh, na malej, alebo na tej v tom v malom, zatiaľ to ne, neprináša takú ekonomickú výhodu, ale je napríklad eh, nemá zmysel veľmi najprv tie Brazíl, v Brazílii teda um, zlikvidovať e, trest, e, polené cukrovú trstinu, aby sa tam potom produkovali um, energetické plodiny, to nemá zmysel. Takže musíme hľadať si nejaké e, zdroje tuto doma. Máme tri primárne zdroje, máme uh, rastlinstvo, stro, uh, stromy a e, zvieratá. To znamená, že musíme e, stromy e, pestovať, pretože sú producentami kyslíka, takisto môžu byť použité ako suroviny. Takisto môžeme robiť podobne s s rastlinami a kolega z Polska, ktorý hovoril o odpade, ako napríklad e, v odpade sú rôzne e, látky, ktoré sa dajú od seba oddeliť a keď by sa nám toto podarilo, tak e, môžeme veľa dosiahnuť. A myslím si, že keď hovoríme v súvislosti o klimatických zmenách, nesmieme, myslím, že to je prepojené na energetickú bezpečnosť a náš primárny cieľ by mal byť zabezpečiť energetickú bezpečnosť a to musí byť v súlade s našimi klimatickými cieľmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Kasolimu. Sì, eh, buongiorno. Intervengo in rappresentanza di, un, di una nazione molto complessa come l'Italia, una nazione dei cinque... Ja tu hovorím ako zástupca Talianska, 55 miliónov obyvateľov a v súčasnosti prijímame veľmi ťažké politické rozhodnutia. aj ktoré súvisia s otázkou, o ktorej tu dnes diskutujeme. Ale je tu veľmi veľa paradoxov z hľadiska energetického, pretože e, čelíme veľmi ťažkým ekonomickým problémom a e, zároveň e, osobitne e, v obnoviteľných energetických zdrojoch, napríklad také solárne panely, ktoré podporuje vláda, ale stále sú nedostatočne zaujímavé pre súkromné podniky a firmy aj pre občanov. Ehm, takisto, keď sa pozrieme na nie, vidíme stále viac ľudí, ktorí sa snažia ehm, používať e, solárne panely alebo využívať veternú energiu, ale ehm, stále je to veľmi zložité a stále ešte to nemá takú úroveň, ako by sme chceli vidieť, alebo takú vysokú mieru. Čiže z dlhodobého hľadiska existuje tu je aj určitý odpor vo vzťahu e, k niektorým materiálom, ktoré sa používajú v solárnych paneloch, ako napríklad nikel kadmium, pretože prvo, solárne panely prvej generácie obsahujú veľké množstvo takýchto ťažkých kovov a tie sa budú v najbližších 10 rokoch vymieňať za novej generácie solárne panely a počul som aj to, čo povedal náš švedský priateľ. Vo Švedsku sa im podarilo zrejme dosiahnuť tú dobrú rovnováhu medzi sociálnym vývojom a priemyselným vývojom na jednej strane a rozvojom energetiky na druhej strane. Čiže mali by sme asi ísť týmto príkladom, aj keď je určite bez pochyby dôležité, že potrebujeme objektívne kritéria pre vyhodnocovanie CO2 Taliansku, ako som povedal, máme 55 eh, miliónov obyvateľov a začíname eh, budovať eh, presne koľko CO2 sa produkuje na hlavu, aby sme mohli posudzovať dopad na životné prostredie a porovnávať sa s inými krajinami na našom kontinente z politického hľadiska je veľmi dôležité pre všetky krajiny okolo sveta, aby sa dohodli s nami na riešeniach. E, takže z politického hľadiska je takisto veľmi dôležité, aby sme mohli naše, sa podeliť o naše riešenia aj s ostatným svetom, tak aby Európa si mohla zabezpečiť svoju politickú vedúcu úlohu a pokúsiť sa byť prvou, ktorá bude vlastne ukazovať cestu tým ostatným, ktorí pôjdu, po, tej, po tej ceste pôjdu. Takže my však kvôli tejto priemyselnej politike e, strácame našu konkurencieschopnosť našho priemyslu a infraštruktúra nám už padá a e, len aby napokon nedopadla takto celá Európa. Predseda, ďakujem pekne, pán Kasoni. Teraz dávam slovo pánovi Raskiatimu. Ďakujem pekne, pán predseda. Možno, že moja poznámka je príliš včas. Neviem, či sa presne hodí do tejto popoludnejšej diskusie, tejto pracovnej skupiny, ale teda v každom prípade ja chápem, že potrebujeme európsku energetickú politiku, a potrebujeme pracovať na cieľoch 2020. Je oveľa efektívnejšie, ak sa to urobí spoločne ako na úrovni jednotlivých členských krajín na Eh, severe máme eh, vietor, na juhu máme iné zdroje, máme slnko, čiže možno by sme boli efektívnejší, keby sme spolupracovali. Členské krajiny pracujú a plánujú na svojej energetickej politike dlhodobo a eh, teda každá krajina vo svojím vlastným spôsobom chce dosiahnuť tieto známe ciele 2020, ale to, čo funguje celoplošne v e, Európskej únie, je oveľa menej efektívnejšie na úrovni členských krajín. A teda musíme splniť naše ciele v oblasti obnoviteľných energií a členské krajiny príjmajú e, kroky v smere svojich záujmov. Samozrejme je tu jadrová diskusia za a proti, tlak e, nadnárodných energetických spoločností a jednotlivých, v jednotlivých členských krajinách existujú, čiže mm, je tu potrebný konsenzus nie je tu skutočné prepojenie sietí a to je oveľa ťažšie teda mm, v smere zvýšenia efektívnosti medzi, e, energetickej efektívnosti medzi členskými krajinami. Musí to byť integrovaná európska sieť a zdrojom mojich obáv je to, do akej miery energetická politika je dôležitá pre členské krajiny a do akej miery e, prinesie výsledky. E, ako sa splňa ciele európskej energetickej politiky. Myslím si, že nie veľmi, pretože sú tu také rôznorodé národné e, ciele. Iba ak budeme mať e, veľmi dobre vymahateľné e, ciele, môže to viesť k určitým výsledkom. Rozhodnutia sú na úrovni členských krajín, Snažíme sa tu o koordináciu, o dobrú vôľu a podľa mňa nejdeme dobrým smerom. Táto diskusia e, je v poriadku, ale musíme si uvedomiť problémy a prvá vec, ktorú musíme urobiť, je prekonať problémy. Veľmi často sú to politické problémy. Efektívna európska politika e, musí uzrieť svetlo sveta. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Bruno. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa vyjadrila k tomu, čo povedali kolegovia. Súhlasíme s tým, že klimatické zmeny a energetická bezpečnosť eh, sa nesmú vnímať protirečivo, musíme ich vnímať paralelne. Podľa mňa by bolo vhodné, keby sme spoločne o týchto témach rokovali napríklad v Rakúsku, E, sa často tieto témy úplne oddelujú a riešenie je také, že otázka energetickej bezpečnosti e, je v strede záujmu, investujeme e, do obrovských zariadení a v oblasti klimatických zmien to nejako nepomáha. Preto je potrebné viesť tieto diskusie paralelne. Myslím si, že veda nám hovorí, že rok 2015 vtedy emisie e, CO2 je potrebné znížiť na celom svete na to, aby sme dostali pod kontrolu klimatické zmeny a 80 až, do 9, až 95 e, takéto zníženie musíme dosiahnuť e, do roku 2015. A to znamená, že jedine sa nám to podarí, ak budeme využívať obnoviteľné zdroje energie a ak sa budeme snažiť sústraďovať na tie ciele, ktoré sme si stanovili. Myslím si, že Európska únia musí byť hnacou silou ostatných veľmocí, pretože kto iný my sme tiež spoluvinníkom klimatických zmien. Máme technológie, máme zdroje. Myslím si, že to nie je nevýhoda, práve naopak to nám dáva mnoho výhod. Isté, že keď si povieme, že chceme prejsť na obdoviteľné zdroje energie, isté, že je potrebné zvážiť. Nemáme všade rovnaké zdroje, nestačí sa pozrieť na jednotlivé krajiny, je potrebné pozrieť sa na uh, regióny Myslím si, že jeden prínos, e, ktorý musí poskytnúť politika, sú rámcové podmienky, ktoré je potrebné stanoviť e, na to, aby sa zabezpečili reálne náklady. Myslím si, že E, atomová energia funguje iba preto, e, že ju podporuje štát. Je potrebné e, pozrieť sa reálne tiež na náklady obnoviteľných zdrojov energie, na externé náklady. Mm, vidíme napríklad to, k čomu došlo v Mexickom zálive. Je to katastrofa, ktorá sa nedá ani vyčísliť. Tomuto sa musíme snažiť predísť aj takýmito krokmi. Myslím si, že Európa e, môže robiť viac, ako sú iba ciele EU 2020. Rakúsko je jednou z týchto krajín, naša vláda už pracuje na nových cieľoch, nie tak ako Švédska, ale predsa len už máme v pláne reálny prechod na, na obnoviteľné zdroje energie, chceme e, vytvoriť nové pracovné miesta práve v tomto sektore a tým pádom by sa nám podarilo pokryť viacero kríz naraz. Úloha, ktorú e, podľa mňa budú musieť riešiť viaceré krajiny. Ide tu o transfer energie z jednej krajiny do druhej, tak aby všetky krajiny mali rovnaké možnosti prejsť na obnoviteľné zdroje energie. Podľa mňa aj k tomuto musíme pristupovať odvážne, musíme zmeniť systém tak, aby sa neaplikovali len centrálne riešenia, ale predovšetkým decentrálne riešenia. A tuto je pojem obnoviteľných zdrojov energie kľúčový. Je potrebné stanoviť si jasné priority a takto pristupovať v problematike obnoviteľných zdrojov energie tak, aby e, sa nám podarilo e, dosiahnuť tieto ciele. Ďakujem, pani Brunner. Ešte jeden rečník dostane slovo. A ešte niekto sa prosím hlasí o slovo, okrem pani Thompson. Nech sa páči pán Tomoseli. Takže ako ďalší dostane slovo pán Plutero. sì, certo, anch'io per alcune brevi riflessioni. Intanto condivido assolutamente... Eh, Iba niekoľko krátkych pripomienok, ak dovolíte. Ja súhlasím s tým, že je dôležité prijať spoločnú politiku energetiky a stanoviť si spoločné ciele. Ale dôvody, prečo toto úsilie je tak dôležité, sú odlišné v závislosti od nášho uhla pohľadu. Podľa mňa je eh, na prvom mieste konkurencieschopnosť eh, a nezávislosť od vonkajších zdrojov. Myslím si, že o to ide občanov. Nechápem eh, celkom, ako veľmi dôležité je byť energeticky nezávislí. Chceme Eh, mať dispozícii takú energiu, ktorú potrebujeme. Chceme iba eh, zapnúť vypínač eh, a chceme, aby svetilo svetlo. Chceme ísť na pumpu a natankovať si benzín, keď ho potrebujeme. Myslím si, že občania v Európe nechápu celkom presne, aký význam má energetická nezávislosť a preto je potrebné prijať spoločnú politiku energetiky. Musí to byť politika, ktorú nebude ovplyvňovať konkurencieschopnosť a preto podľa mňa je vhodné investovať do obnoviteľných zdrojov energie, ale nesmieme strácať z dohľadu ani našu pozíciu na trhu. Niektorí rečníci zdôrazňovali rozdiel medzi udržateľným aspektom energie e, s cieľom bojovať proti klimatickým zmenám a iní zase hovorili o otázke kvality vzduchu a znižovanie e, znečisťovania vzduchu. Podľa mňa by bolo vhodné, aby sa európska legislatíva nesústraďovala príliš na klimatické zmeny, na to, aby obhájila svoje rozhodnutia v oblasti politiky energetiky. Pretože ak jedného dňa sa pozrieme na to, percento klimatických zmien, ktoré spôsobila ľudská činnosť, tak to nebude až tak vysoké a myslím si, že teda stratíme dôvery eh, hodnosť, ak sa budeme na toto príliš sústraďovať. Podľa mňa mnoho praktickejšie sústraďovať sa na otázky udržateľnosti, to je podľa mňa mnoho dôležitejšie, a tiež na otázky znižovania miery eh, znečisťovateľov v všetkých oblastiach Európskej únie. E, VHO tvrdí, že e, toto číslo je zhruba 100 tisíc každoročne. Teraz sústraďujeme sa na udržateľnosť, e, nielen preto, že to má vplyv na klimatické zmeny, teda tým by sme znížili vplyv ľudskej činnosti na klimatické zmeny v Európe. To je iba malý podiel, nie je to e, súčasť toho veľkého obrazu dynamiky klimatických zmien. Mali by sme sústredovať aj na chemické a fyzikálne aspekty oblasti, v ktorých žijeme. Ďakujeme pekne. Pani Thompson, ďakujem pekne. Ja by som sa rada vyjadrila k energetickej účinnosti. Inšpiroval ma moja polská kolegyňa. Ja poznám Polsko veľmi dobre, dokonca môj predkovia sú z Polska, ale čo sa stane v Európskej únii? Čo sa stalo v Európskej únii v 2004 roku, keď sme mali 10 nových členských štátov e, došlo k novému formátu ďalkového vykurovania budov v Kodani. Ja e, vykurujem svoj príbytok e, centrálne a zdroj toho tepla je kuchynský odpad. Myslím si, že toto sa dá dosiahnuť práve efekt energetickou účinnosťou, e, pretože vykurovanie je obrovskou časťou e, našej energetickej spotreby. E, dá sa to dosiahnuť dosť jednoducho, takéto úspory. V Polsku máte takéto formy vykurovania, musíte poučiť spotrebiteľov o tom, aby nemieniali príliš veľké peniaze na samostatné jednotky vykurovania budov, aby sa spojili a vykurovali viacero budov z jedného zdroja. To by bolo mnoho efektívnejšie. Ďakujeme pekne. Teraz pán Tomazeli. Sí, grazie, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Je tu otázka, ktorú si viac menej kladiem sám sebe v tejto fáze a to je nasledovná potrebujeme v Európe produkovať viac energie, než už produkujeme? V podstate to je otázka, ktorú si, si, ste si kladli možno aj vy sami a my si túto otázku kladieme v Taliansku. ja si myslím, že nepotrebujeme viac. Alespoň nie v Taliansku. E, mali sme špičku našej produkcie energii aj spotrebu už pred niekoľkými rokmi v našej krajine a teraz e, sa znižuje spotreba. Spotrebovávame menej, nielen kvôli tomu, že nás ovplyvňuje hospodárska kríza, teda náš priemysel, ale aj e, sa znižila individuálna spotreba, pretože sa aj zvyšuje kvalita života. A už e, po určitú dobu sa udomácňuje termín energetická účinnosť aj v Taliansku. Takže myslím si, že mali, nesmieme na túto otázku e, zabúdať, keď e, vedeme takúto diskutu. Potrebujeme viac energie alebo potrebujeme toľko, koľko dnes? Viac ako dnes túto otázku si musíme stále klásť aj v súvislosti s, tých otá- s tými otázkami, ktoré položili aj kolegovia. E, a keď chceme zabezpečiť energetiku pre Európu, aj chceme tým vlastne vyriešiť otázku klimatických zmien, tak musíme vlastne ako si aj pozmeniť výrob, systém produkcie energie. Samozrejme sú na to rôzne názory. Moja krajina Taliansko sa rozhodla aj s cestou, s ktorou ja nesúhlasím. Mnohí iní Taliani tiež s tým nesúhlasia, pretože sa vracajú späť k jadru. Nebudem teraz hovoriť detailne o tomto všetkom, ale to sú otázky, ktoré si musíme zodpovedať spoločne. Ak by sme chceli zabezpečiť trvalé nezásobovanie zásobovanie e- energiami. O tom hovorili už aj predvečníci, čo súvisí s otázkou spoločných sietí a podobne, zároveň ochrana životného prostredia. Takže v závere by som chcel sa dostať k otázke obnoviteľných zdrojov energie. To je téma, v ktorej mnohé z krajín dosiahli veľký pokrok, aj Taliansko, ale momentálne sa pýtame, že či chceme e, niečo z tohto, alebo keď chceme niečo z tohto naozaj e, dostať do života, tak potrebujeme väčšiu koordináciu a väčšiu určitú harmonizáciu alebo väčšiu jednotnosť e, No to znamená, že potrebujeme dobrý systém aj motivačný alebo stimulov, e, aby, ľudia, aby sa využívali teda obnoviteľné zdroje a musíme si my určiť alebo sa rozhodnúť, e, priority v oblasti ochrany životného prostredia. Toto sú veci, ktoré sú spolu prepojené a keď odpoveď Európa by mohla poskytnúť odpoveď na tieto otázky, čiže um, prístup eh, k energii a zároveň dostupnosť eh, obnoviteľných zdrojov, tak by sme odpovedali toto, zodpovedali sa túto otázku. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď hovoríme o životnom prostredí, tak hovoríme zároveň o znižovaní znečistujúcich emisí a vieme, že tieto nemajú pás, nepoznajú hranice, nedajú sa zastaviť a zabrániť im, aby vstúpili do susednej krajiny. Ale téma našej diskusie bola obnoviteľná energia a to znamená, 80 elektrickej energie sa má produkovať z obnoviteľných zdrojov a toto je téma našej diskusie, nášho stretnutia. Tiež všetci veľmi dobre vieme, že elektrická energia môže nahradiť akékoľvek iné zdroje energie a všetko, o čom máme hovoriť, je náklady na výrobu tejto energie. Čím viacej vyprodukujeme energie z obnoviteľných zdrojov, tým viac znížime uh, spotrebu a výrobu energie z fosílnych palív. Toto nie je riešenie zdaňovať spotrebiteľov. Uh, práve preto, že znečistujúce emisie nemajú, nepoznajú hranice. Každá členská krajina má svoj vlastný systém podpory obnoviteľnej energie. Každá to podporuje svojím spôsobom. No a ja si myslím, že naše stretnutie by malo mať za cieľ vytvoriť systém podpory na úrovni EÚ, podpory pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Ako som už povedal na našom predošlom stretnutí, prepojenie sietí medzi členskými krajinami a prepojenie s prepravnými sieťami energie je dôležité pre e, energetickú bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslaný má slovo. Donc, euh... Takže do, dospeli sme k záveru diskusie a to znamená, že ak chceme mať všetci energetickú, spoločnú energetickú politiku, máme každý svoju vlastnú energetickú históriu, ktorá je odlišná. Ja som z krajiny, kde jadro predstavuje mm, veľmi e, veľký podiel E, z energetického mixu. E, toto je historický fakt a toto je aj základ produkcie v e, spotrebe energie Francúzska, čo je bolo vlastne aj obsahom príspevku môjho kolegu. Francúzsko sa veľmi snaží e, pokiaľ ide o Grenel 1 a 2, e, o rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. A pokiaľ ide o mňa osobne, tak ja by som hovorila o dvoch veciach, o ktorých sme veľa nehovorili doteraz. Je to otázka biomasy, pretože sa mi zdá, že biomasa má zdroje, ktoré sa nevyužívajú. V mojom regióne, v centrálnom masíve, máme obrovské lesy a to, tie sa nevalorizujú do takej miery, ako by sa mohli. Mohla by tu byť teda výroba tepla, to je dôležité, takisto aj výroba elektrickej energie a tiež by sa mohli vytvoriť pracovné miesta na lokálnej úrovni a zvýšila by sa hodnota tohto teritória. Zdá sa mi tiež dôležitá aj otázka bio bioenergie, otázka agropalív Ehm, nazvala by som ich agropalivá, nie biopalivá, hoci tento termín sa veľmi nerozšíril a nechcem zabudnúť ani na to, že práve máme energetickú krízu, ale aj potravinovú krízu, že sa pripravuje dôležitá reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 a v našich úvahách sa musíme vyhnúť konfliktu používania energetickej výroby s poľnohospodárstva a potravinovej produkcie, ktorá je zameraná na to, aby sa zabezpečila suverenita a potravinová nezávislosť e, Európskej únie. Toto sú teda také línie úvah, ktoré sú dôležité a k tomu treba dodať aj teritoriálny rozmer. Myslím si, že medzi poľnohospodárstvom a výrobou energie a teda obnoviteľnými zdrojmi existuje vzájomná doplniteľnosť do budúcnosti pre vidiecké zdroje e, na úrovni EÚ. Je toto dôležité. Ďakujem pekne. Pán Ponion sa chce znovu ujať slova. Ehm, niektoré veci v oblasti výskumu, zachytávanie uhlíka, o tom sme sa nezmienili, pretože skutočne povedal by som, že bohužiaľ v niektorých krajinách eh, sa ešte využíva uhlie a podľa mňa, že čistá technológia je nerozvinutá, má, je to v našom záujme na úrovni EÚ spojiť naše úsilie. Nehovorili sme ani o mm, vodných zdrojoch, vodnej energie a musíme pokračovať v rozvoji alebo aspoň chrániť tieto vodné zdroje, pretože toto je základná energia, ja by som to nazval obnoviteľným zdrojom energie a hoci nie sme z rovnakých politických strán, mm, ja nad rámec tohto som si istý, že potrebujeme rozvíjať biomasu, pretože keď, keď kolega spomenul elektrickú energiu a vy ste už na začiatku stanovili cieľ energetickú účinnosť. Energetická účinnosť e, to je na úrovni budov, ale aj na úrovni tepla, na úrovni prepravy. Uh, a myslím si, že sa nesmieme zastaviť len na obnoviteľných pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje len na úrovni elektrickej energie, je tu ešte biomasa, samozrejme, že máme lesy, všetky tieto otázky sú súčasťou energetickej účinnosti a znižovania emisí skleníkových plynov, nesmieme na to zabúdať. Eh, je to vlastne kontrola mm, dopytu, ktorá bude našou zárukou tejto bezpečnosti. Ďakujem. Kto ďalší sa chce ujať slova? Ak nikto, tak pán Tormes má slovo. Chcem len eh, predniesť niektoré úvahy, ktoré prebiehajú tu v Európskom parlamente týkajúce sa energetickej účinnosti v obnoviteľných zdrojoch. Brita to bolo správne, že si sa o tom zmienila ochrana životného prostredia, bezpečnosť dodávok, e, ale aj taký vedúci trh na globálnej úrovni v Európe. Myslím si, že sme lídrami e, napríklad v offshoreových e, veterných elektrárniach. Offshoreové veterné elektrárne sú aj v krajinách ako je napríklad Čína, USA. Tu je veľký potenciál pre tento zdroj energie. My sa tomu chceme v Európe venovať. Um, biomasa a bioplyn. To je taký spiaci obor v európskej energetickej politike, hlavne pre našich južných kolegov sústredenie sa na solárnu energiu, kde je veľký potenciál, veľké investície sa vynakladajú v Španielsku, ale musíme mať partnerstvo aj s inými krajinami Stredomoria no a ďalšie témy. E, miestna pridaná hodnota aj vytváranie nový prvok Lisabonskej zmluve je Poprvýkrát sa hovorí o teritorialite. Je to nový odsek, nový článok v Lisabonskej zmluve. To nám umožní prevziať vaše myšlienky. Nejde len o európsku či národnú úroveň, ale aj o regionálnu úroveň. Musíme e, to brať do úvahy. Otázka nákladov, samozrejme, obrovská diskusia pokiaľ ide o európske energeticky intenzívne druhy priemyslu. Tu sú vysoké náklady, ale sú tu aj dve otázky. Z Dánska, zo Španielska a z Nemecka poznáme to, že keď fúka vietor, tak cena elektriny sa znižuje, pretože keď je veľa vetra, na liberalizovanom trhu tie najdrahšie elektrárne prichádzajú na rad iba nakoniec, keď máme veľa vetra, tak tie najdrahšie elektrárne sú mimo trhu. Ak vietor predstavuje iba 2 či 3 tak tieto ceny sa môžu zvýšiť až o 20 takže v Nemecku, Dánsku a Španielsku vieme, že tento efekt na celkovú ekonomiku je oveľa väčší ako peniaze, ktoré vynakladáme na podporu. Čiže to bolo jeden z dôvodov, prečo energeticky invenzívne druhy priemyslu, priemyslu boli s nami. A ďalšia téma sa týka energetickej účinnosti. Nemali by sme zmiešať cenu s celkovými nákladmi. Potrebujeme, aby aj IT optimalizovalo procesy v e, priemysle a v malých a stredných podnikoch môžeme znížiť náklady, ak skombinujeme energetickú efektívnosť a povedal by som aj zdroje efektívnosti. A posledná téma, na ktorej pracujeme, je financovanie. Je jasné, že e, štatistiky hovoria, že môžeme ísť smerom obnoviteľných zdrojov, potrebujeme investovať dopredu a tieto investície vopred znižujú kapitálové náklady. Pracujeme na programoch spolu s Európskou investičnou bankou, napríklad na tom, aby sme získali nové prostriedky pre obnovenie existujúcich budov. Snažíme sa tiež o to, že sa posilní sieť preto, aby sa vytvoril nástroj, ktorý zníži kapitálové náklady pre niektoré z uh, týchto investícií. To je teda téma, ktorou sa momentálne zaoberáme. Ďakujem pekne, pán Turmes. A teraz pán Liket. Sí, bueno, mm, bueno, en primer lugar, Eh, agradecer a todos <clears throat> los representantes de... Ďakujem. Chcel by som poďakovať všetkým um, poslancom, ktorí sa ujali slova za ich príspevky. Myslím si, že tieto príspevky boli veľmi zaujímavé a to teda vyjadruje, že každý, kto sa vyjadril, Ehm, jasne je presvedčený, že musíme chrániť životné prostredie. To je prvá vec, čo môžeme z tohto vyvodiť. A po druhé, je nám jasné, že aj energetický priemysel môže vytvoriť eh, viac pracovných miest. A musíme podporovať obnoviteľné zdroje a investovať do technológií, nových technológií. musíme teda pracovať na technológiách, ktoré nám umožnia uskladňovať obnoviteľné zdroje. Sú určité projekty, ktoré nám umožňujú využívať obnoviteľné zdroje. To znamená, že uvidíme ako viaceré príklady. Takže potom, čo sa týka rozvoja obnoviteľných eh, technológií, tak súhla, takisto sa zhodneme na tom, že obnoviteľné zdroje môžu pomôcť eh, rastu a zabezpečiť eh, pracovné miesta. Takže potrebujeme obnoviteľné zdroje energie. Zdroje energii. A musíme to ešte prepojiť všetko na, obnov- na bezpečné zdroje. Takže musíme takisto zabezpečiť, aby energetické zdroje boli bezpečné. Musíme naďalej pracovať na tom, aby sme vytvorili spoločný európsky energetický trh, ja som si všetky tieto veci poznamenal, sú veľmi dôležité. A myslím si, že potrebujeme, ako všetci ste aj vlastne potvrdili, že potrebujeme dlhodobejšie plány na 20-30 rokov a na do, do roku 2030-2050. A musíme, musíme teda si teraz povedať, akú energiu chceme mať za 30 rokov, musíme preto podporovať e, obnoviteľné zdroje a musíme podporiť členské štáty, ktoré um, majú problémy s, s hľadaním zdrojov a tie, ktoré sú, majú viac rozvinutý systém, môžu im pomôcť. Obnoviteľné zdroje sú niečo, o čom sa diskutuje. Spomenuli ste tú solárnu energiu, veternú energiu, ale sú aj iné druhy. Bolo to aj spomenutá biomasa a biomasa bola pôvodne videná ako niečo, čo podporí vidiecký rozvoj. Tým jednak ehm, vyčistíme vidiek, ale zároveň vytvoríme aj pracovné miesta na vidieku a pritom z toho všetko ešte vyprodukujeme energiu. Zajtra by sme možno, že mohli pripraviť eh, dokument, ktorý by vlastne všetky tieto základné myšlienky zhrnul a mohli by sme ho potom prijať ako závery z tejto pracovnej skupiny. Predseda, ďakujem pekne, pán Liky. A mne už zostáva len poďakovať spravodajcovi a všetkým za vaše príspevky. A myslím, že všetko, čo sme počuli dnes popoludní, bolo mimoriadne zaujímavé. A v Európskej únii je našou úlohou zabezpečiť bezpečné energetické dodávky, ktoré budú zároveň aj lacné, tak aby sme mohli byť konkurencieschopní. To je výzva pre Európsku úniu pre najbližšie roky. My potrebujeme túto energetickú komunitu, musíme využívať energiu efektívnym spôsobom, tiež musíme investovať do prepojených sietí a takisto do energetickej účinnosti, ako už som opakoval, alebo sa opakujem. Čiže zároveň musíme zabezpečiť stimuly pre každý jeden E, zdroj energie, ktorý je, alebo ktoré existujú v jednotlivých členských štátoch, pretože v jednotlivých členských štátoch sú zdroje rôzne. Napríklad v Španielsku sme pioniermi alebo priekopníkmi v oblasti veternej energie. ako sa bude táto diskusia vyvíjať v najbližších rokoch. Nemali by sme sa pokúšať sústrediť sa len na niektoré konkrétne e, druhy energií, neprospech iných, ale e, takisto sa musíme venovať aj fosilným alebo klasickým e, palivám a takisto musíme zabúdať na jadro, pretože ani, jedno z, ani jeden zdroj nemôže prežiť o samote. Vždy budeme potrebovať energetickú zmes a musíme sa im preto venovať všetkým. Energetický mix musí obsahovať aj tradičné, aj čisté energie. Takže závery prednášame zajtra na plenárke. Ďakujem za účasť. Ďakujem.